Vážení kolegovia, začneme znovu pracovať, e, a to bodom 15 dnešného programu, a to je výmena názorov s ministrom Kohotom, zástupcom ministra zahraničných vecí Českej republiky a urodujúcim predsedom rady. Uh, ktorý nás poinformuje o výsledku Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa konala 23. a 24. februára. Vítajte, je to poprvýkrát, kedy ste tu v tomto výbore. Samozrejme, veľkým záujmom si vypočujeme, k akým záverom sa dopracovalo toto zasadnutie Rady. E, vrátanie tej témy, o ktorej sme diskutovali už dnes dopoludňa, a to je Západný Balkán, ku ktorej máme fantastickú správu od pani Ibrisa Sagiče. Samozrejme otázka Bosny, Hercegoviny, to by sme boli radi e, či ako sa nám tu javí nové menovanie zástupcu OSN, zás otázka Čiernej hory, vyhliadky, e, žiadosti o členstvo, Kosovo, ako pokračuje Julex. No a samozrejme prípravy jarnej rady za českého predsedníctva, ktoré, ako sme boli informovaní, pokračujú. A jednou z vlakových eh, lodí vašeho, programu vašho predsedníctva je, eh, to sú partnerstva, samozrejme východné partnerstvo. Boli sme informovaní, že niektoré veci zostali otvorené. Uvidíme, ako sa dopracujeme k, e, k výsledkom v tejto energetický balíček a tak ďalej a tak ďalej. Vážený pán úradujúci predseda rady, máte slovo a potom dáme priestor poslancom, poslankyňam k otázkam. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je pre mňa veľmi veľkým potešením, že sa nachádzame dnes tu v novej sále parlamentnej budovy. Ostatný raz, čo som tu bol, tak sme museli zmeniť sálu. Bolo to dve, dve, boli to dve sály, potom tretia, takže naozaj som si prešiel tie sály v parlamente. Dovolte, aby som vám informoval o výsledku a rozhodnutiach, ktoré prijala za, rada pre vonkajšie, všeobecné záležitosti a vonkajšie veci Dovolte na úvod veľmi stručne, aby som spomenul tie dôležité témy z horizontálneho formátu Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ako aj pripravovanú anotovanú agendu na e, marcovú radu. E, boli tam tri zásadné veci, potom rozbehla sa diskusia o štrukturovanej štrukturovanom programe. Potom sú tam štyri kľúčové otázky pre marcové zasadnutie rady, finančné otázky, potom energetické, klimatické zmeny, východné vzťahy, partnerstvo. Áno, a štvrtou témou Lisabonská zmluva druhým programom včerajšej dopolnejšej časti rady Bol plán EU pre hospodárskú obnovu, projekty v rámci tohto plánu, ako i financovanie. Musím povedať, že už som mal možnosť pre, e, prečítať si určité závery, a pretože prebehla naozaj rozsiahla diskusia k týmto projektom, predovšetkým k financovaniu. Tam sme závery neprijali a predsedníctvo sa budeme musieť ešte vynasnažiť, aby sme to dokončili. Blížime sa k prijatiu záverov, k tým číslám, k tým projektom, ale to treba ešte doladiť. Ale stále tam zostáva zo pár otvorených otázok, ktoré sa týkajú financovania a máme ale čas do toho marca a dúfame, veríme si, že sa nám to podarí dokončiť do marcového zasadnutia rady. Veľmi stručne sme diskutovali i o programe neformálnej eh, rady z samitu 1. marca, ktorý do určitej miery by sa mal venovať tým istým veciam, ale neformálnejšie. A mal, toto zasadnutie by malo nájsť spoločný základ pre zjednotenie členských štátov v tom, aké sú opatrenia a kroky, ktoré sú potrebné na to, aby sa prijali. A to by sa malo odraziť aj v záveroch Európskej rady samitu pretože na toto chceme sústrediť ešte diskusiu ešte pred pravidelným marcovým summitom. Čo sa týka oblasti eh, vonkajších vzťahov, Schválili sme závery EÚ pre Šrilanku a, a vyzvali sme, aby okamžite došlo k ukončeniu um, vojenského konfliktu a nastoleniu, nastoleniu um, um, pokoja, mieru. Uh, um, Hovorili sme aj o útokoch v Kolumbii, ktoré e, dospeli k trom stratám na životoch. Mali sme aj závery k Iraku, e, ostatným voľbám, ktoré sa konali a vyjadrili sme podporu EÚ procesu demokratizácie, stabilizácie Iraku. Čo sa týka Afganistanu, tam ministri sa zhodli na tom, že naozaj je na čase, aby sme zvýšili európsku podporu občanom, obyvateľom a vláde Afganistanu. Proces revidovania príspevku EÚ Afganistanu sa musí sústrediť tak na krátkodobé ako aj dlhodobé výhľady. Ministri si uvedomujú, aké výzvy a úlohy stoja pred Afganistánom v nadchádzajúcich 8 až 12 mesiacov, predovšetkým nadchádzajúce voľby, ktoré budú zásadné pre ďalší politický rozvoj v Afganistáne a legitímnosť budúcej vlády. Ministri počiarkli to, že EU musí zohrávať dôležitú úlohu pri financovaní volieb a pri zorganizovaní zásadnej volebnej misie do krajiny. Zdôraznili sme podporu koordinačnej úlohy misie EÚ e v Afganistane, vrátanie úlohy pozorovateľa pri voľbách. Ministri zdôraznili, že naďalej je potrebné posilniť policajnú misiu v rámci stratégie EÚ a zdôraznili to, že je treba zabezpečiť, aby snahy EÚ boli doplnené medzinárodnými snahy. Práve táto misia je veľmi dôležitá pre zachovanie stability e, v Afganistane. Okrem EUPOLu treba identifikovať ďalšie oblasti, kde EÚ môže s touto misiou pridať e, hodnotu. Európska únia v tejto, v tejto oblasti bude zohrávať veľkú úlohu v oblasti e, e vlády, riadenia a právneho štátu. Ministri hovorili o význame širšieho regionálneho kontextu, pozitívnom vplyve zapojenia susedných krajín v Afganistane. Regionálny prístup by lepšie mal riešiť tie palčivé problémy, predovšetkým v rámci boja proti terorizmu, boja proti obchodovaniu s narkotikami, drogami a tak ďalej. Ministri zdôraznili, že spolu s USA treba nájsť spôsoby na zabezpečenie spoločného prístupu a riešenia pri budovaní silnejšieho a pevnejšieho Afganistánu. Čo, e, čo sa týka Blízkeho východu, tak ministri diskutovali o tejto situácii e, v rámci prípravy medzinárodnej e, konferencie o obnove gazy, ktorá sa má konať 2. marca. Zásadným E, výsledkom tejto konferencie bude podpora e- Egypta, nasmerovanie medzinárodnej pomoci palestinskej samozpráve a medzinárodnej o- o- mechanizmy a potreba ďalšieho otvárania e, prechodov do, e, na územie Gázy, ak naozaj sa má dosiahnuť hospodárska obdoba, obnova pás, pásma Gázy. Potom sme hovorili o východnom partnerstve v rámci obeda a poprvýkrát táto téma sa dostala na program rokovania rady. Ministri diskutovali s cieľom potvrdiť politický a strategický rozsah tohto programu. Všeobecne sa, sme sa zhodli na tom, že koncepcia východného partnerstva je životaschopná a uzatvorené dohody o e, pridružení podporujú obchodovanie a vytváranie platformy pre oblasti spoločného záujmu, ako je napríklad energetika. Toto sú cesty, ktorými sa treba uberať v budúcnosti. Okrem iného ministri diskutovali o miere doplnkovosti s relevantnými iniciatívami, ako je napríklad iniciatíva pre Čierne more, ako aj hovorilo sa o zdrojoch financovania. Ďalšia fáza po februárnom zasadnutí rady sa sústredí na vypracovanie návrhu záverov rady a chcel by som pripomenúť, že sme veľmi odhodláni podporiť predchádzajúcu radu a jej závery o východnom partnerstve. Čo sa týka západného Balkánu, ministri diskutovali o tom, ako ďalej pokračovať v otázke Bisny a e, Hercegoviny z hľadiska menovania nového e, vyslant, e, všeobe, vy, vy, vy, zástupcu pre túto oblasť. Diskutovalo sa aj o tom, ako pokračovať s so snahou e, Čiernej hory o pristúpenie k EÚ, ale v tejto veci sme sa nedopracovali ku žiadnemu konsenzu a predsedníctvo sa bude tejto téme venovať v nadchádzajúcich týždňoch. Diskutovali sme aj o perspektíve a výhľadkách EÚ, o, o začatí rokovaní z dočasnej dohody so Srbskom. Diskusia Diskutovalo sa aj o ostatných e, záležitostiach, udalostiach, o ktorým došlo v Kosove. Týmto by som ukončil svoje vystúpenie, úvodné vystúpenie, dal priestor kolegyňam, poslancom, poslankyňam a rád zodpoviem na ich prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán e, minister, za tento prehľad. Predtým, ako dám slovo prvému rečníkovi, dovolte, aby som povedal, že uvedomujeme si, že východné partnerstvo, ktoré je jednou z vlákových lodí programu vášho predsedníctva, bolo diskutované v rámci materiálu komisie, ktorý poznáme, ako i materiál predsedníctva a e, správy o pokroku, ktoré nepoznáme, ktoré sa nám nedostali do rúk. A preto otázkou je, že či by sme tieto dokumenty my ako výbor pre zahraničné veci mohli dostať. A prv, e, ako prvé dávam slovo pani Ibrisa Gič. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán Kohol, ďakujem za vašu prácu. Chcem oceniť prácu českého predsedníctva a som veľmi rada, že jedno z vašich priorit je problematika Balkánu. Bättre svenska nu. Det var bara en hälsning. Možno by bolo lepšie, možno by bolo lepšie keby som hovorila po švédsky. To mi ide lepšie ako čeština. I er rapport lite grann om vad som prioriterades igår på, på... Spomenuli ste, ako e, sa včera stanovili priority na schôdzi. Vieme, že Čierna hora a ich e, požiadavka o členstvo v EÚ tiež boli na programe včerajšej schôdze. E, počula som, že sa o tom diskutovalo a že nebol všeobecne pozitívny postoj k tejto veci. Chcela by som sa opýtať na nejaké podrobnosti o otázke Čiernej hory a ako vidíte vy vašu úlohu ako predsednícka krajina? Čo je podľa vás najväčší problém pre Čiernu horu? Ako by táto krajina mohla postupovať, aby e, sa vnímala pozitívnejšie? Ďakujem pekne, pán Pribetič. ministre, simple, une simple... Ďakujem pekne, vážny pán minister. Ja mám jednu veľmi jednoduchú otázku. Pred rokom sa Kosovo stalo nezávislým a teraz v Európskej únii niektoré krajiny ešte stále neuznali nezávislosť Kosova. Čo presne rada robí v tejto veci a aký je výsledok e, podľa vás e, situácie po roku nezávislosti? Ďakujem pekne. Pán Voloviesky, ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po polsky. Mám dve otázky, pán minister. Obidve tieto moje otázky sa týkajú energetiky. Januárová katastrofa sa môže v každom prípade zopakovať. A na to musíme byť pripravení. Musíme mať na to pripravenú odpoveď i plán. Situácia bola totiž taká, že Maďari, Maďarsko pomohlo e, Srbsko a skutočne preukázali tak solidaritu ako skutočnú pomoc. Západ reagoval, áno, boli tam rezervy, možnosti e, po, pomoci, ale nie všetko vyšlo. Chcel by som sa jednoducho opýtať, či komisia České predsedníctvo zohľadnilo to, alebo či je pripravená na reagovať že by došlo k takejto situácii a či by sme vedeli naozaj reagovať. Pýtam sa na to v súvislosti už s druhou otázkou. Čo chcú vlády EÚ robiť na to, aby pomohli Ukrajine, ktorá ako tlač médiá hovoria, má problémy E, so základnými aktívami, to je s plynovodom. A teraz sa vôbec diskutuje o e, finančnom bankrote tejto krajiny. Či v takomto prípade by EU podnikla nejaké kroky na to, aby pomohla Ukrajine. A teraz pán Horáček, nech sa páči. Ja, danke. Ehm, Ďakujem pekne. Chcem pozdraviť české predsedníctvo znovu a budem hovoriť po nemecky. Äh, Včera som äh, sa s delegáciou Európskej únie pre Chorvátsko zúčastnil cesty do Zahrebu. Stretli sme sa s predsedom vlády Sanadom a s prezidentom Mesičom. A Dozvedeli sme sa, že problémy medzi Chorvátskom a Slovinskom, tie problémy, ktoré súvisia s hranicami, e, sú skutočne závažné a sú dokonca závažnejšie, ako sme predpokladali. Moja otázka súvisí práve s týmto, čo presne robí České predsedníctvo v tomto smere. A druhá otázka, ktorú chcem položiť, sa týka výhľadu na ďalší summit s Ruskom. E, tento summit sa uskutoční už v marci a už niekoľko rokov sa veľmi intenzívne venujem problematike ľudských práv. Napríklad, e, ako e, naši priatelia sú prenasledovaní, priatelia z memoriálu v tejto krajine, alebo teraz sa vznesli nové obvinenia voci Chodorkovskému a ďalším. Do akej miery české predsedníctvo sa chce angažovať eh, v tejto oblasti? Ďakujem. Thank you. That's the first round, Minister. Ďakujem, pekne. to bolo prvé kolo otázok. Thank you, Mr. Chairman. And continuing check. so I think we'll check, check. Veľmi pekne ďakujem, budem odpovedať po česky. E, čeština je tu populárna v týchto priestoroch, ako som zaznamenal minulý týždeň. Týkajúci sa, nebo požiadavku týkajúciho sa. Týka požiadavky o dokumenty. Nevidím v tom žiaden problém. Je to nezávastný dokument predsedníctva, non-paper Takže tento dokument, o ktorom sme hovorili a ktorý bol predložený, veľmi radi poskytneme parlamentu. Čo sa týka správy o dosiahnutom pokroku, nevieme zatiaľ a a, aké, a do akej kategórie e, dokumentov spada táto správa, ale ak by to bolo bezproblémové, veľmi radi to pod, pod, poskytneme, pretože e, Ehm, nemáme čo schovávať pred Európskym parlamentom. Čo sa týka Čiernej hory, Diskusia sa konala počas obeda, ako som hovoril, ja som sa tejto diskusie nezúčastnil, ale podľa následných informácií a zo záznamov z diskusie je zrejme, že teraz nepanuje zatiaľ konsenzus v tom, či rozbehnúť postup, na základe ktorého by komisia v priebehu 12, 16 či 18 eh, mesiacov mala predložiť AVI. Problém v súčasnosti nespočíva v samotnej Čiernej hore, ale v tom, ako vnímať celú situáciu v, v kontexte. V súčasnosti totiž niektoré krajiny nevnímajú túto problematiku ako čiste technickú odbornú, tak ako na ňu nazera České predsedníctvo a väčšina krajín EÚ, ale e, vnímajú v, v istom celoeurópskom kontexte. Tento konsenzus z hľadiska rozširovania EÚ ako princípu a výhľadu pre krajiny Západného Balkánu nie je spochybnený. Ale teraz ešte nepanuje konsenzus a našim cieľom zámerom je pokračovať aj v tomto bode programu, naďalej to mať na zreceli a vrátiť sa k tomuto bodu programu a prediskutovať to e, s ďalšími partnermi na ďalšom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Potom zaznela otázka o tom, že čo robí rada v otázke Kosova tak e, tu by som chcel povedať, že niektoré členské štáty EÚ oznámili, že Kosovo oficiálne neuznajú. A keďže ide o rozhodnutie národných štátov, nie je možné, aby rada a na, najmenej predsedníctvo nemôžu vyvíjať, vyvíjať nejaký nátlak. To je úplne v pôsobnosti členských štátov. Dôležitá je, a tam máme jednotné stanovisko, to je otázka Euroelexu, jeho aktivít, jeho kompetencií, ako i v európskej perspektíve pre Kosovo i všetky krajiny Západného Balkánu. Tam sme teda jednotní. Tých 54 krajín celého sveta, ktoré uznali túto krajinu, to je odraz určitej reality, a pre radu je dôležité, že v tých aktivitách, ktoré chce realizovať a tie perspektívy, ktoré majú tieto krajiny, v tom panuje jednota medzi členskými štátmi EÚ. Teraz k otázke energetiky. Tu je treba povedať, že v rámci Európskeho plánu obno- hospodárskej obnovy a jeho projektov, ktoré komisia predložila, už po druhýkrát v zrevidovanej, upravenej podoby, tak tie už e, odrážajú skúsenosť, ktorú EÚ, predovšetkým niektoré členské štáty, majú z nedávnej krízy s dodávkami zemným plynom. To znamená, že ide predovšetkým o projekty prepojenia Bulharska, Slovenska, Maďarska a ďalších krajín. Ako som už na úvod povedal, ešte zatiaľ nepanuje konsenzus po veci týchto projektov. Ide o väčšiu geografickú vyváženosť, spôsob financovania. To sú ešte otvorené otázky, ale dlhodobým cieľom je samozrejme zabezpečenie energetickej bezpečnosti e, v dodávkach zemného plynu i ďalších energií tomu, že či by sa táto situácia mohla zopakovať. O tomto rada nediskutovala. Ale myslím, že od januára sa toho veľa nezmenilo a pokiaľ sa takáto situácia nezopakovala, asi, no, keby k tomu došlo, bola by asi podobná. V každom prípade EÚ aktívne sa bude podielať na fórach, ktoré si, snaž, si kladú za cieľ podnietiť investorov, aby investovali do, do plyn do sústav zemného plynu e, a ďalších e, produktovodov, ktoré idú cez Ukrajinu, tak aby sa zachovala energetická bezpečnosť Ukrajiny, či dokonca zvýšila. Hospodárske problémy Ukrajiny a celkovo problémy východnej Európy, ktoré sa tu začínajú objavovať, v médiách, v, sú podľa názoru predsedníctva trochu prehnané. Situácia nie je tak dramatická, ale v každom prípade jednotlivé krajiny stoja pred veľkými problémami a tie treba riešiť práve na tom zasadnutí 1. marca a potom na Európskej rade. problém. Teraz k otázke o aktivitách českého predsedníctva v snahe urovnať spor medzi Slovinskom a Chorvátskom. Tu by som povedal nasledovné. České predsedníctvo vystupuje teraz veľmi diskrétne, tak povediac. Snaží sa napomôcť tomu, aby táto otázka, ktorá má predovšetkým bilaterálny charakter, bola riešená. Vieme o aktivitách komisie, ktorá tiež chce pozitívne prispieť k riešeniu tejto otázky. My sa snažíme vytvárať určitý priestor pre porozumenie, aby riešenie tohto sporu sa našlo čo najskôr a to tak, aby riešenie vyhovovalo obidvom krajinám, aby mohli pokračovať vyjednávania o pristúpení Chorvátska a to v plnej miere. Nie je to teda nejaká viditeľná výrazná aktivita českého predsedníctva, ale ide o skôr aktivity priamo v teréne, prostredstvom kontaktov a vyjednávaní, ktoré sa tam uskutočňujú. K otázke ľudských práv na samite s Ruskom by som mohol povedať, za české predsedníctvo môžem prisúbiť, že táto téma sa objaví na programe samitu a že nejakým spôsobom sa táto téma e, preberať bude. Ďakujem. Ďakujem. Teraz bude druhé kolo otázok. Začnem vlastnou otázkou Javier Solana bol nedávno v Bielorusku. Prosím, aby ste nás informovali o e, situácii. Ďalším mm, pýtajúcim sa je pán Kirilov. Ďakujem za slovo. V rámci vaš odpovedí na otázky kolegov odznelo čosi súvisiace s nasledovným Ide o kontexte celkovej hospodárskej situácie. Hovoríme o oživovaní, ale vidíme, čo sa deje okolo nás, okrem tých projektov, ktoré, ak som správne pochopil, nie sú zatiaľ ukončené. teda ešte nemajú konkrétnu podobu. Ja by som chcel si vypočuť e, vyjadrenie k celkovej situácii, k vysokému stupňu hospodárskej destabilizácie v mnohých štátoch. Nemám na mysli len môj domovský štát, ale všetci si uvedomuje, že bankový systém strednej a východnej Európy je v rúbkach zahraničných bank to prináša veľkú mieru neistoty. V súvislosti s poskytovaním úverov a tým mm, zabezpečovaním mm, firemného sektora, a ich aktivít, všetko so všetkým súvisí a v konečnom dôsledku by to mohlo mať hrozivý dopad na celkovú klímu, vrátanie aj prejavov protekcionizmu, tak ako verejne odzneli v niektorých štátoch. Čiže zaujímalo by ma, či vôbec ste o tom hovorili. Chápem, že to bolo formálne stretnutie, ale predsa len si to zasluhuje objaviť sa na programe ministrov pre všeobecné záležitosti, veď sa to týka agenty všetkých európskych občanov. Senior deputátor Milan Mon. Muchas presidente. Yo quería Pán Man, Mon, pardon. Ďakujem za slovo. Eh, ak dovolíte, dotknem sa niekoľkých tém. Eh, konferencia o rekonštrukcii Gázy, aká celková čiastka pomoci eh, prichádza do úvahy z európskych zdrojov. Koľko teda chce poskytnúť Európska únia? Čiže rád by som počul nejaké čísla nejaké celkové údaje. Ak máte, e, poskyt, aké kvantitatívne čísla poskytnúť, e, pretože vieme, aké sú e, objemy z iných časti sveta. Čiže aký bude náš príspevok e, k medzinárodnej pomoci? To bola prvá otázka. Druhá otázka. My sme dnes preberali v rámci správ e, transatlantické vzťahy. E, české predsedníctvo, dokonca český prezident mal mal interviu. Hovorilo sa o postoji ministerky zahraničných vecí Clintonovej. E, myslím si, že najbližšie, kedy sa prezident Obama objaví v Európe, je v apríli. A to pri príležitosti 60. výročia NATO. Snad by bolo náležité, aby sme mali tomu, e, tomu zasvetené stretnutie, tak ako tomu bolo v roku 2005 pri stretnutí s Bushom. Ja si myslím, že pokiaľ bude takéto spoločné stretnutie, aká, aká bude naša poloha v rámci toho stretnutia? Ďakujem. Pán Nazare. Musím povedať, že sú to veľmi zaujímavé myšlienky. Moja prvá otázka sa týka znišenia objemu pre projekt Nabucco z 250 na 200 miliónov. Vlastne ide o zmenu v rámci posledných dvoch týždňov a E, takýto záver prijala komisia. Ako to máme interpretovať? Je to jednoducho, e, je to jednoducho absencia dôsledného uplatňovania niečo, čo sa prijalo a po druhé, nevydáva to nejaký negatívny signál v náväznosti práve na orientáciu e, projektu Nabuko? Ďalšia otázka sa týka toho, sa týka vôbec zaangažovanosti v projekte Nabuko mala, mala, určitú, mala určitý rozsah v začiatku tohto projektu a zdá sa, že ten kontext je iný, pretože ide o sumu o 50 miliónov nižšiu. Vy ste sa zmienili o fóre investorov, ktorí by mali vložiť peniaze do energetických projektov. Pýtam sa, či aj toto nevydáva negatívny, negatívny signál A mohli by ste to po tretie koľko z tých projektov, ktoré prichádzajú do úvahy, majú už spracované štúdie realizovateľnosti, čiže v akej fáze pripravenosti sú tieto projekty? Sú pripravené na realizáciu alebo existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými stranami, teda e, štátmi, ktoré sa na tom podielajú? Takže to je druhé kolo. E, pán minister, máte slovo. Pane predsedo, a prvne by sa vrátil k té, té Ak dovolíte, začnem vašou otázkou, pán predseda. Samotné téma Bielorusko nebolo preberané na, zas, na zasadnutí Rady ministrov. Hovorili sme len o tom v kontexte e, e prejednávania dohody s východný, e, ohľadom východného partnerstva a vlastne e, sa uvažovalo o tom, v akom formáte a, na akej úrovni bude na tom participovať Bielorusko, teda akým spôsobom budeme participovať na samite. Ako som už bol informoval na našom ostatnom stretnutí trojky s ministrom zahraničných vecí Bieloruska, Naša rada sa chce vrátiť k otázky zrušenia sankcií a ďalších krokov. Chceme to preberať na aprílovom zasadnutí Rady eh, ministrov pre všeobecné záležitosti a chceme aj vyhodnotiť, čo z toho, čo prislúbil minister Martinov, sa aj plní a čo nie. Eh, niektoré signály prichádzajúce z Bieloruska sú zmetočné. A Domnievam sa, že práve jeden z tých záverov, o ktorých hovoril vysoký predstaviteľ pre e, externé vzťahy e, Javier Solana, je nasledovné, že bieloruské vedenie si uvedomuje závažnosť situácie a má skutočný záujem o to, aby bolo zapojené do európskeho partnerstva. Zároveň, ako viete, napokon sa to objavilo aj v tlači, jednou z veľmi limitujúcich, o tom hovoril včera aj minister Schwarzenberg, teda veľmi limitujúcou a komplikujúcou záležitosťou by bolo, keby Bielorusko uznalo Abcháciu a, Južnú, a Južné Osecko. Čiže Javier Solana prichádza s takým posolstvom, že e, e, je, je, že Bielorusko je si vedomé, že musí Ehm, jed, e, dať svoje sily dokopy a a chce byť zaangažované na projekte. Čo sa týka e, celkovej finančnej a hospodárskej krízy a reakcie Európskej únie na ňu, e, možno vzniká určitý pocit konfúznosti. A mm, k tejto otázke sa konal celý rad stretnutí a samitov. České predsedníctvo má v úmysle v súvislosti s so stretnutiami G20 aj e, Európskej 27 preberať túto problematiku Včerajšia rada ministrov pre všeobecné rady neslúžila tomu, aby sme hľadali všeobecné riešenia, ktoré predovšetkým ležia na pleciach premiérov, ministrov financií a hospodárstva. aby sme sa snažili načrtnúť agendu a táto bola všetkými schválená ako agenda veľmi potrebná a významná. Jeden z dôležitých signálov, ktorý bol vyslaný z tohto stretnutia, bolo to, že, nesmie že nesmie dochádzať prejavom protekcionizmu. O tom hovoria aj mnohé regionálne zoskupenie na svete a e, počas týchto ostatných dvoch dní som hovorila s viacerými ministrami. Je to skutočne e, e, cesta protekcionizmu, je podľa nášho názoru cesta do pekla. Na druhej strane e, e, e, sme sa zhodli v tom, že treba zvýšiť v určitej miery transparentnosť všetkých hráčov na finančných trhoch. A to sa týka aj ich produktov. Inými slovami, táto otázka bude diskutovaná pri prípravách na neformálny summit 1. marca sa chce skoncentrovať České predsedníctvo práve na tieto otázky a veríme, že príslušná Európska rada bude schopná prijať jasné závery, ktoré by mali byť transponované v smernici a mala by sa e, vlastne vzťahovať na tých, ktorí sa zúčastnia samitu G20. po počiatočnom pomerne roztrieštenom reagovaní jednotlivých strán je potrebné, aby všetky členské štáty zjednotili svoje postupy, aby teda postupovali jednotne a nemôžeme si dovoliť taký prepich raziť si ako si vlastnú cestu. Vyjadril by som sa aj k otázke gazy. Ja bohužel nemám přesná čísla, pokud se týká komise a kolik... Eh, Čo sa týka presných čísiel eh, za komisie, to odznie na, konfer- na, na konferencii. Máme tieto údaje samozrejme Máme aj takéto údaje od členských štátov, ale treba si uvedomiť, že v rámci spomínanej rady ministrov neboli prezentované konkrétne čísla. Tie budú e, vlastne prezentované na konferencii. Skôr sa hovorilo o celkovom prístupe uvoľnenie, rekonštrukcie, podpora prezidenta Abasa a, a takisto podpora Egypta integračného úsilia Rada ministrov pre všeobecné záležitosti sa nezaoberali transatlantickými aspektami a možnosťou prizvať na to zasadnutie ministerku zahraničných vecí Clintonovu. Prebiehajú však určité jednania, začal na neformálnej úrovni v snahe také, aby počas návštevy prezidenta Obana, aby bolo e, zorganizované stretnutie e, s, so všetkými 27 členskými štátmi. Čiže záujem o tom je a pokiaľ budeme mať pozitívne signály potvrdzujúce túto snahu, radi sa s vami e, podelíme ale na základe tých informácií zo zdrojov, ktoré sú nám k dispozícii, Zdá sa, že záujem o takéto stretnutie skôr narastá, než by klesalo, ale e, samozrejme budeme na tom aj ďalej pracovať. K otázke zníženia o objemu prostriedkov na projekt Nabucco z 250 na 200 miliónov. Môžem povedať toľko ten e, zoznam projektov, e, ich výška financovania, spôsob financovania, rozhodne ešte to nie je v konečnej fáze. Ako viete, tá celková suma z pôvodnej 3,5 miliardy na, tie, na tieto projekty týkajúce sa energetickej prepojenosti a sebestačnosti bola zvýšená na 3 miliardy 750 miliónov Počas e, rokovaní o týchto projektoch bola, bola prednes, bol prednesený celý rad pripomienok a e, chceme pracovať na e, spravodlivejšom režime a geografické vyváženejšom režime projektu. čiže ja by som neinterpretoval takéto zníženie ako čosi konečné alebo signalizujúce politickú podporu, respektíve nepodporu Eh, tohto projektu. Skôr to treba vnímať ako eh, jeden, jeden kamienok z eh, celej skladačky takýchto kamienkov, takýchto projektov. Čiže rokovania ešte prebiehajú. Čo sa týka štúdie realizovateľnosti, treba si uvedomiť, že tieto projekty sú rozvrhnuté na niekoľko rokov, počínajú s týmto rokom a niekoľko ďalších nie som si istý, či pre všetky projekty existujú tieto štúdie realizovateľnosti. V každom prípade ide o projekty, ktoré už boli dlho diskutované. Mnohé členské štáty eh, nad nimi eh, pracujú už roky, teda eh, nejedná sa o nejaké projekty ad hoc, rozhodne ide o projekty, ktoré sú nevyhnutné, ktoré sú prepotrebné pre jednotný spoločný trh energie a ide o zabezpečenie sebestačnosti a prepojiteľnosti energetického trhu EÚ. Ďakujem. I don't see any of my colleagues willing to take the floor. Uh, thank you so much for, for the extensive... Ak dovolíte, ja sa ešte krátkosti vyjadrím. Ďakujeme pekne za váš príspevok. Dúfam, že medzi nás prídete opäť a poinformujete nás o záveroch rady. E, ďakujem všetkým zúčastneným a týmto zatváram dnešnú schôdzu.